pekne. Predseda od SAD dostal žiadosť o menovanie do delegácie. Toto sa znamená v zápisnici tohto zasadnutia. Ide o to, že pán Arndt Kohn nahradí pani Jutu Steinruck v delegácii pre e, stabilizáciu a asociáciu EU Albánsko. Ak toto nikto nenapadne, do